Fínske orgány ma informovali o zvolení pani Pirko Ruohonen Lerner, ktorá e, bola zvolená 27. apríla k 27. aprílu 2015. Naša nová kolegyňa, členka Európskeho parlamentu, nahradí pána Sampa Terha. Pripomínam, že v súlade s rokovacím poriadkom sa naša nová kolegyňa